Máme povinnosť prijať zápisnicu a texty prijaté na včerajšom zasadnutí sú k dispozícii, takže máte k nim nejaké poznámky? Ak nie, tak týmto ich príjmame. A teraz by sme pristúpili k prvému.